Budeme pokračovať v našom programe. program schôdze je následovný. Budeme hlasovať. Prvé hlasovanie bude k správe Mobilizácia Fondu Solidarity s cieľom zabezpečiť vyplacanie záloh v rámci Všeobecného rozpočtu únie na rok 2017. Kolegyňa Patricia Šulina bola spravodajkyňou. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za. Možno si najprv overíme, či nám funguje hlasovacie zariadenie. Poprosím vás, aby ste zasunuli vaše elektronické kartičky, aby sme overili, že či to funguje. Otváram elektronické hlasovanie. Nefunguje to? Uzatváram elektronické hlasovanie. K správe pani Šulín, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh, číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. K celému takto pozmenenému textu elektronicky. Odhlasujeme, otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Schválené 24 hlasov, 2 hlasy proti. Gratulujem. Pani Šulín. správe pána Viotyho. Správa o riešení presunov utečencov a migrantov úlohy vonkajšej činnosti Európskej únie. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 10. Kto je? Tam máme oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené 16 hlasov 10 proti. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. si návrh číslo 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 13, kto je za, kto je proti. Overíme si to elektronicky. Skutanie kľúk.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 Teraz sa budeme venovať správe o, správe, o správe o vykonávaní programu Erasmus+. Je to správa nášho kolegu Andreja Novakova. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 14 proti 13 za pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Všetci nedvíhate ruky, alebo ich nedvíhate riadne. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Myslím, že je zamietnutý, ale veríme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnutý. 16 proti, 11 za. Pozmeňujúci za návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrž... Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 16 hlasov proti 11 za. Pozmeňujúci návrh číslo 5, to je za. To je proti. Myslím, že je schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 6, to je za. V štvorke sme sa vyjadrili. Teraz prejdeme k peťke. Peťka je ale kompatibilná so štvorkou. Takže kto je za peťku?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 Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválený. 15 hlasov za, 13 proti. Pozmeňte si na číslo 8, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Uveríme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 15 proti 13 za. 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 10. Kto je za? To je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 11. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to.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 P je proti. To sa zdržal. Zamietnuté. 21. Tam máme ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 23. Kto je za? Kto je proti?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 Overíme si to elektronicky. Zatváram elektronické hlave. Um, hlasovanie zamietnuté 17 proti 12 za 30. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 18 proti 10 za. Poprosím vás, dvíhajte riadne ruky 30. Jeden, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 32, 33 hovorí pán predsedajúci. Takže ešte raz 32, overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválený, prepačte. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 34. Kto je za? Nie, odpadá. Ešte raz sa ospravedlňujeme tam ústny pozmeňujúci návrh a spravodajcu ešte s tým ústnym pozmeňujúcim, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A teraz k takto pozmenenému textu budeme hlasovať elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené 25, 27 hlasov za 2 a proti. Gratulujem, pán Novakov. Structural Reform Support Program sur le rapport de M. Olbricht. Pán Olbricht, teraz by som vám chcel navrhnúť, aby sme unblock hlasovali všetky pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je zrušiť ustanovenia. Máte proti tomu niečo? Nie?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 92 a 93. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnuté. 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 99 je stiahnutá, 100 stiahnutá, 101 a 102, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté tieto dva. 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 104 a 105. Eh, ten istý. To istá téma. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 106 a 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 109 a 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 111 a 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 114 a 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 116 a 107. 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 116 a 117 sú identické. Oba sú zamietnuté. 120 a 121. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 126 stiahnuté. 129, 130. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 131. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 134 a 135. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 5. Bude sa o ňom hlasovať a blok aj so pozmejúcim návrhom číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 140. Kto je za? Nie. 140. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie je to až také zrejme, takže si to overíme elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté. 15 hlasov proti 11 za. 142. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 142. Kto je za? Kto je proti? Kto, kto sa zdržal? Zamietnuté. 144. Kto je za? Kto je proti?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 Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 198. Kto je za? Kto je proti? Neodpadá, pretože bol pokrytý osmičkou. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 200 a 201.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 kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Päťdesiat osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 58 a 59 spolu.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 Áno, pretože štvorka bola schválená. 67. Tiež odpadá. Pretože je kompatibilný so štvorkou, nebudem o ňom hlasovať. Kto je za, kto je proti? Za 67. Je kompatibilný so štvorkou. Kto je za? Zdvihnite ruky, kto je za 67, kto je proti teraz? Tu sa zdržal schválené. 69. -ka. Kto je z... Budeme o ňom hlasovať? Nebudeme o ňom hlasovať, eh? pretože 68 odpadla, takže 69 to je za, to je proti. Overíme si to. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 17 proti 11 za k celému takto pozmenenému textu. Hlasujeme elektronicky. A nie, bude to menovité. Hlasovanie, otvárame elektronické hlasovanie. Schválené, 23 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Gratulujem pánovi Olbrichtovi. Le rapport de Madame eh, Holmeyer. Pokračujeme správou pani Holmeyer. Pardon, táto sa presúva na neskôr. Takže správa pani Gardia Zabal. Aktivity EIB. Návrh 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 2. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 3, Za proti, kto sa zdržal, prijaté. Štvorka po častiach, prvá časť za, proti, overíme si. Spúšťam elektronické hlasovanie. Zamietnuté druhá časť je za. Proti. Druhá časť je schválená. Ďalej návrh 5, to je za. Proti. Zdržali sa prijaté 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 10 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 11 za. Proti? Zdržali sa. Myslím, že je schválený, ale overíme si to elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté 15 za, 13 proti. Ďalej 12 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej ústny pozmeňovací návrh pani Gardia Zabal. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej. Návrh 13. Prvá časť je bezpredmetná. Hlasujeme o druhej časti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že druhá časť bola zamietnutá, ale overíme si to ešte pre istotu. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Áno, naozaj zamietnuté, ale prosím, dvíhajte ruky zretelne. Ďalej 14. Kto je za? Prosti, proti? Zdržali sa. Zamietnuté 15 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 16 za. Proti. Ešte raz. Takže 16 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky predsa len. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté 15 hlasov za 14 proti. Ďalej 17. Kto je za? Proti. Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme si aj tento. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 17 hlasov proti, 11 za. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Navrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 22, kto je za? Proti? Prijaté. 19 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 23 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 25 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 27 hlasov za, 3 proti, 1 sa zdržal, blahoželáme. Eder Gardia Zabal, Rubial.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 Ďakujem, pán predseda. Ide o dva prevody. Číslo 32 ide o 18 miliónov 508 tisíc a ďalej 2 milióny 300 tisíc hruba v platbách. Ide o viacero administratívnych položiek na pokrytie nákladov na komunikáciu v položkách z operačného programu COSM. Odporúčam kolegom, aby odsúhlasili tento prevod. Ďalej prevod 33 ide o 33 miliónov. V platbách ide o nadviazanie e, na globálne prevody z, teda do fondu Erasmus+. E, tu sa reaguje na čerpanie pôžičiek. Odporúčam kolegom, aby podporili tento prevod. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Nikto sa nehlási o slovo k tejto téme, nikto nežiada o vysvetlenie, takže budeme hlasovať elektronicky o prevode 32. E tu nám spravodajca odporúča hlasovať za. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Approbation par 23 voix, 2 votes. Koniec eh, hlasovania, takže teraz eh, hlasujeme o prevode 33, opäť elektronicky, otváram hlasovanie. Skrutin je klo. Koniec hlasovania je schválené, 24 hlasov za, 2 proti. Nous restons sur le budget 2016. Ďalej, rozpočet na rok 2016, iné oddiely, eh, spravodajca Žera Depre. Eh, máme tu 16 návrhov o prevody. Medzi nimi máme 14 návrhov ktoré, ku ktorým sa nemusíme vyjadrovať, ale dva, ku ktorým sa vyjadriť musíme. Takže máme tu prvý prevod, ktorý navrhuje Európsky, eh, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, INF 2 2016. Ten nespôsobuje žiadne problémy podľa mňa. Potom tu máme INF 3 2016, žiadosť o prevodu na európskeho ombudsmena. To nespôsobuje žiadne problémy. Potom účtovný dvor 5 žiadosti o prevody, ktoré sú všetky relatívne nízke sumy. Takže to tiež nespôsobuje podľa mňa žiadne problémy. No potom výbor regionov 6 žiadosti o prevodov 5 z toho bezproblémové. Avšak eh, chcel by som sa vrátiť k jednému tomuto prevodu DFS 2016. Pokiaľ ide o e, ECOSOC, tri žiadosti o prevod, dva sú bezproblémové a potom sa vrátim k tomu jednému. TFS 1 2005. Ak kolegovia s tým súhlasia, tak by som chcel navrhnúť, aby všetky tieto prvé prevody, týchto 14 prvých prevodov, ktoré sú bezproblémové, boli schválené. Pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem návrh pána spravodajcu, ale dovolte mi, aby som dodal eh, jednu poznámku. Keď sa pozrieme na e, výbor regiónov, tak zistíme, že každý rok o 5 vzrastie externalizácia na preklady. V roku 2014 to bolo 5 externých eh, tlmočení v kabinkách, v roku 2015 10 v roku 2016 15 a v roku 2017 predpokladajú 20 A niečo podobné je aj v Európskom súdnom dvore, kde na základe toho, že sa prepúšťajú zamestnanci 1 ročne, tak oni ich prepúšťajú, ale potom ich externe zamestnávajú ako, ako freelancerov. Čiže e, bolo by dobré, keby komisia preskúmala, že či tento postup je v poriadku, lebo aby sme na jednej strane nešetrili, akože šetríme zamestnancov, na druhej strane ich zamestnáme ako externých a to nie je celkom správne šetrenie. Ďakujem. Takže takto vlastne môžeme urobiť dojem eh, na ľudí, že sme v podstate znížili stav stálych zamestnancov a eh, pritom by to mohlo stať oveľa viacej, pretože to zveríme takým freelancerom, ktorým musíme zaplatiť viac za ich služby. Áno, pán predseda, súhlasím s tým, čo práve povedal náš kolega Maňka, čo ste práve povedali, je to práve eh, kvôli zníženiu Eh, stavu o 5 v európskych inštitúciách, čo znamená alebo spôsobuje, že ľudia, ktorým, bez ktorých sa môžeme zaobísť, eh, boli prepustení a potom treba externalizovať všetky tieto služby. Eh, potom to 5-percentné ušetrenie je dosť stupidné, pretože keď vidíme, kto funguje. Teraz požiadam, aby ste sa venovali žiadosti o prevodu ECOSOKu DFS 1 2016 a ďalej, pokiaľ ide o výbor regionov, ten, ktorý je tiež označený tou istou referenciou DFC 2001-2016. Ide o veľmi veľké sumy 1,273 eh, eh, tisíc milióna a potom 1,3 eh, približne pre výbor regionov. O čo ide vlastne výbor regionov, ako veľmi dobre viete, má sa nachádza v spoločných budovách v Bruseli. Čo sa tu navrhuje? Navrhuje sa tu, aby sme previedli prostriedky. Teraz sa nebudem venovať tým technickým údajom, aby sa mohli zabezpečiť nasledujúce mm, aktivity. Umožní to zaplatiť e, prostriedky z roku 2016 všetky tie poplatky, ktoré sa týkajú e, roku 2017. Neviem, ako inak Eh, by som to inak nazval, v podstate ide o rozpočtové anuality. A môžeme si síce tu klásť otázky, ale môžeme sa zamyslieť nad tým, či ideme validovať eh, tento prevod, eh, pretože budeme musieť validovať všetky prevody na rozpočet roku 2017, pretože toto je formálna žiadosť zo strany komisie a to sme akceptovali pre všetky inštitúcie, že tak spravíme. Po druhé, ak nebudeme akceptovať tento prevod, tak určite Niektoré takéto prostriedky e, môžu odpadnúť a to sú tie, ktoré by mali napríklad e, zabezpečiť e, zlepšenie bezpečnosti v tej vstupnej hale a potom bude treba žiadať o dodatočné zdroje z, roku, z rozpočtu roku 2017. Takže myslím si, že tieto dve žiadosti. Ak by sme principiálne teda si povedali, že sme schválili všetky, alebo chceme schváliť všetky prostriedky pre inštitúcie na rok 2017, na druhej strane máme tú potrebu realizovať čo najrychlejšie tieto práce, ktoré sa týkajú bez, zabezpečenia bezpečnosti, tak myslím, že je dôležité, aby sme to schválili, tieto dva návrhy o prevody. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pani Holmajer. Chceli by ste k tomu niečo povedať? Ja som sa ešte chcela vyjadriť nepriamo k tomuto bodu, o ktorom teraz hovoríme, ale k téme externalizácie. E, parlament mal dokonca problém aj s tým, že sme um, nezapočítavali náklady za externé služby do celkových výdavkov. To sa týka prekladateľských služieb, aj tlmočníckých služieb. A sú tam obrovské um, úspory v personálnej oblasti po tom, čo členské štáty sa inteligentne rozhodli, že sa máme rozprávať iba o postoch, o počte postov, nie o finančných nákladoch. Parlament e, tým bol zasiahnutý v podstate negatívne, pretože e, sa tým neusporilo príliš veľa v obnosoch. Presne tak. Teraz sa vrátime k prevodu. Chcete niečo povedať? Nie? Dobre. Tak, e, teraz by sme mohli elektronicky eventuálne globálne odhlasovať tieto prevody. Nikto proti tomu nič nemá, takže otváram elektronické hlasovanie k týmto dvom prevodom, ktoré sú nasmerované pre výbor regionov a pre Európsky hospodársky sociálny výbor. Le scrutin est clos. Uzatváram elektronické hlasovanie. Predvody boli schválené 23 hlasmi za a 2 hlasy proti. Pani Holmajer, nemáme tu žiadnu žiadosť o hlasovanie ohľadom nehnuteľnosti, ohľadom budov. A teraz eh, k tým, k tej 14. myslím, že tam sme sa už vyjadrili. Aspoň sa mi zdá. Boli tu nejaké námietky? Nie, myslím, že tých 14 ďalších prevodov bolo schválených. A teraz e, tým pádom uzatváram elektronické e, um, časť e, hlasovania. Teraz si môžeme vypočuť správu pani Holmeier ohľadom mobilizácie Fondu Solidarity Európskej únie na účely poskytovania pomoci Nemecku. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, tu ide o prípad, e, ktorý sa dostal aj do médií v celej Európe. Najmä ide o oblasť Rodal Inn, z región e, Južného Bavorska v rámci Nemecka. V máji a v júni 2016 tento región bol totiž postihnutý e, záplavami. Sedem ľudí prišlo o život. 47 tisíc ľudí bolo postihnutých týmito záplavami a v priebehu desiatich minút celé mesto bolo v podstate pod vodou a tisíce ľudí boli buď v okamihu um, sa presunúť buď na vyššie poschodia, alebo úplne opustiť budovy. Um, um, tisíce ľudí boli eh, bez domova. Komisia Predseda eh, vyzýva tých, ktorí odchádzajú, by odchádzali po špičkách v tichosti. Teda by naložilo sa úsilie pokryť aspoň to najnevyhnutnejšie. Škody predstavujú zhruba 1,26 miliardy to je viac ako 3 HDP Nižného Bavorska a týmto prekračuje eh, táto suma škôd um, tú hranicu 1,5 regionálneho HDP, keďže tieto záplavy sa e, definujú tým pádom ako regionálna katastrofa. V prípade regionálnych katastrof e, je e, tá hranica stanovená na 1,5 HDP, teda celkovo je to 31 miliónov 456 tisíc eur. Komisia všetky skutočnosti preskúmala a teda nie je veľmi ani o čom diskutovať. Akurát to, že dosť eh, dlho ešte potrvá, kým eh, sa všetky kody podarí eh, odstrániť a kým sa všetko na novo vybuduje. Ďakujeme pekne, pani Holmajer. Zdá sa, že popisujete udalosti, ktoré boli mimoriadne závažné. Chcem sa opýtať preto, či sa chce niekto vyjadriť v tejto chvíli. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Ďakujeme pekne teda za tieto informácie, pani Holmajer, za toto vaše e, oznámenie. Možno k tomu budú pozmeňovacie návrhy. Je potrebné ich predkladať na neskôr do zajtrajška, do 10. hodiny. Zaj, e, hlasovanie v výbore pre rozpočet prebehne v najbližších týždňoch. Zatiaľ ešte nemáme konkrétnejší dátum a nemáme ani dátum, kedy sa to bude prejednávať v pléne. Teraz dostáva slovo eh, Jose Manuel Fernández, ktorý eh, nám povie niečo bližšie o troch opravných rozpočtoch na rok 2016. Ďakujem pekne, pán predseda. Už som sa viackrát vyjadroval k tejto otázke na to pôde tohto výboru. Chcem len pripomenúť, že návrh prvného rozpočtu číslo 6 eh, nie je nič nové, že je to vlastne len eh, také prehodnotenie vzhľadom na eh, implementáciu rozhodnutia, ktoré sa týka vlastných zdrojov, takže chcem navrhnúť, aby sme to schválili. Tento návrh opravného rozpočtu takisto teda šestka, ako aj štvorka, toto sa týka mobilizáciu Fondu Solidarity pre Nemecko vzhľadom na záplavy, ktoré ktorým boli, bolo Nemecko zasiahnuté. E, k, konkrétne teraz ku štvorke, k návrhu rozporovného rozpočtu číslo 4 chcem pripomenúť, že je tu 5,3 e, miliard eur, ktoré neboli použité na kohezný fond. E, môže to však spôsobiť problémy do budúcnosti, pokiaľ ide o platby a upresnenia v rámci viadročno finančného rámca na budúci rok chcem tiež pripomenúť, že tento návrh odpravného rozpočtu je veľmi dôležitý, aby sme uh, mohli čeliť takým situáciám v oblasti migrácie a bezpečnosti, takisto aby sme mohli uh, tiež uh, upravovať plán pracovných miest agentúry Frontex, ale aby sme pomohli takisto aj uzneseniu, ktorý sa týka utečeneckého problému a keďže fondy pomoci pre utečencov v Turecku alebo tie, ktoré chceme realizovať, tak e, tam by som chcel navrhnúť flow loading, e, čiže 400 miliónov eur našeho príspevku, aby sme uľahčili nástrojom e, tomuto utečeneckému nástroju pre tomto finančnému nástroju pre utečencov. Toto nám umožní takisto aj, aby sme odľahčili e, tie nepredvídané uh, situácie. Potom tých 400 miliónov by nemalo spôsobovať problém a teda návrh je to, aby sme aj e, to zakomponovali do rozpočtu na rok 2017. Navrhej e, oprav, navrh opravného rozpočtu 456, máte to vo vašich e, zložkách. Pokiaľ ide o nepredvídané e, projekty, situácie, to dostanete v nasledujúcich hodinách. Všetci poslanci chcem pripomenúť, že s výnimkou návrhu odpravného rozpočtu číslo 4 by som chcel navrhnúť otvoriť mm, dátum pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 17. novembra, aby sme zohľadnili aj výsledky zmierovacieho konania ohľadom tohto rozpočtu, ale návrh opravného rozpočtu 6 paralelne po, v podstate ide ruka v ruke s návrhom Moniky Holmajera. To by mohlo byť v pondelok 14. novembra o 18. hodine ako konečná lehota na predkladanie pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca. Takže harmonogram bude výsledkom toho, ako bude prebiehať rozpočtový postup. Máte nejaké námietky? Nie? Ďakujem Jose Manuelovi za toto oznámenie k týmto trom návrhom prvného rozpočtu sa budeme vyjadrovať v hlasovaní, pretože e, dovtedy rozpočtový postup sa ukončí na rok 2017 ktorý tam má aj pozmeňujúci návrh číslo 1 a takisto aj prebiehajúce rokovania sa zohľadnia ohľadom revidovania viacročného finančného rámca. My sme sa rozhodli, že budeme sa venovať takisto aj zmierovaciemu konaniu o 10.30. Je len 10 hodín a keďže už ešte je len 10 eh, hodín, tak máme teraz pol hodiny času. Eh, navrhujem, aby sme teraz eh, ukončili zatiaľ naše zasadnutie 10.30 sa tomu budeme venovať za zatvorenými dverami. Ďakujem. C'était prévu à 10 euh, Niektorí naši kolegovia si naprogramovali totižto svoju prácu tak, aby tu mohli byť 10.30, eh, tak chcem teda navrhnúť, eh, aby sme teraz eh, prerušili naše zasadnutie a pokračovali 10.30.